Madame la présidente. Prichádza pani predsednička. E, drahé kolegyne a kolegovia, prosím, e, pousadzajte sa čo najrychlejšie, e, pretože začneme hlasovať. J'attire votre attention que dès le premier vote, nous avons un vote nominal. No a od prvého hlasovania budeme hlasovať menovite. Tak prosím, Usaďte sa všetci. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps Voilà, voilà. L'ordre du jour appelle le vote selon la procédure... No a podľa programu, a teraz o zjednodušenom a, konaním správa posta dohoda o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi ES, Európskym spoločenstvom a USA.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 No a podľa programu teraz sa e, v zjednodušenom konaní správa Diana Voli spoločný systém obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom. A budeme hlasovať menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Aj táto správa bola prijatá.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 menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a aj táto správa bola prijatá. A teraz správa Belder, hospodárske a obchodné vzťahy so Západným Balkánom, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a aj táto správa bola prijatá. A teraz sa správa McKinney, spoločná polnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. A teraz správa Grabovská. Perspektívy rozvoja občianskeho dialogu v kontexte Lisabonskej zmluvy. Tiež menovité hlasovanie. Pán Bízli požiadal slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa, že mám veľmi veľa menovitých hlasovaní. Zdá sa, že to je trochu priveľa pre ľudí, eh, ako som ja, ktorým nefungujú zredenia. Práve preto by som chcel eh, ohlásiť hlasovanie áno za všetky hlasovanie a žiadam o pomoc technickej služby. On vous envoie un technicien tout de suite. Je vous... hneď